So good morning, everybody. Dobré ráno. Zahajujem dnešné zasadnutie. Začíname výmenou názorov k problému zabíjania obhajcov environmentálnych práv a témou ochrany environmentálnych eh, práv a aktivistov, ktorí, sa, ktorí za ne bojujú. Minulý rok e, došlo k zabitiu 197 obhajcov environmentálnych práv. Najmä za uplynulé dva roky sme zaznamenali značný nárast e, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Samozrejme, tieto údaje sme začali zbierať až potom, čo sa ukázalo, že zabíjanie aktivistov predstavuje osobité riziko v mnohých regiónoch sveta. Bohužiaľ sa nám to javí ako trend, ktorý sa neustále zhoršuje. Ak sa pozrieme na túto skupinu obhajcov, tak čelia aj iným typom násilia, ako napríklad šikane, mučeniu, prenasledovaniu. Náš výbor sa začal zameriavať na túto otázku. Často je tento problém napojený na domorodé práva, využívanie pôdy, veľké infraštruktúrne projekty a ťažbu. Včera sme diskutovali s kolegom Asisom o jeho správe k domor- domorodým právam a zaberaniu pôdy. V maji by sa o tejto správe malo hlasovať a potom e, ďalej sa bude hlasovať o nej v júli na pléne. Otázka teda zostáva na, naš, na našej agende, aj keď diskutujeme o ľudských právach. Dnes sme si vybrali jeden konkrétny región, Latinskú Ameriku, kde kde sa tento problém týka mnohých obhajcov environmentálnych práv. Napríklad len v samotnej Kolumbii došlo k zabitiu až 32 aktivistov minulý rok. Tento región predstavuje zároveň aj veľkú výzvu pre európsku politiku a pre medzinárodné spoločenstvo, keďže, keďže narastá, narastajú prípady násilia voči obhajcom ľudských práv. Máme však aj dobrú správu. Nedávno 24 latinskoamerických a karibských krajín podpísalo prelumovú dohodu o environmentálnych právach, ktorá takisto prinúti vlády bojovať proti beztrestnosti a prinúti ich tomu, aby trestali tých, ktorí sú, eh, ov, ktorí sú obvinení z takýchto zabíjaní. Táto dohoda, túto dohodu ešte treba ratifikovať, ale istotne ide o krok správnym smerom. Vždy teda by sme mali, keď sa stretneme s príslušnými vládami, tlačiť na ratifikáciu tejto dohody. Osobitný správodajca OSN a k ľudským právam, pán John Knox, nalieha na vlády, aby riešili otázku beztrestnosti a uviedol, že aj médiá zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore transparentnosti. Mal na mysli konkrétne program eh, Global Witness, ktorý monitoruje situáciu v tejto oblasti navrhol aj na, predložil aj návrh, ktorý by mohol predstavovať základ pre formálne uznanie OSN práva na zdravé životné prostredie. Na dnešné vypočutie sme pozvali zácných hostí. Je medzi nami pán Miguel Sumalaka Regui z Medzinárodnej organizácie proti mučeniu a vystupí aj e, za protectdefenders.eu, čo je mechanizmus EU, ktorý slúži takže sa zaoberá otázkou ľudských práv. Spracovali ste, vynaložili ste obrovský kus práce a pokiaľ ide o túto tému. Ďalej ehm, sme sa snažili, ďalej nám pani Lolita Čávez mala ponúknuť e, video. Bohužiaľ, ale toto video nie je dostatočnej technickej kvality, takže ho neodvysielame. Pani Lolitu Čávez sme poprosili, aby nám zaslala um, <clears throat> audio odkaz e, a ten samozrejme následne všetci dostanete. Ďalej je tu medzi nami pán Francisco Urtado, z Ekumenickej komisie mm, ľudských práv z Ekvádora. Konkrétne sa vyjadrí k situácii v jeho krajine, v Ekvádore. No a je tu medzi nami aj pani Isabel Suleta z hnutia Rios Vivos z Kolumbie. Ako som uviedla, Kolumbia je mm, kombi venujeme veľkú pozornosť, e, pretože aktivisti nemajú situáciu v tejto krajine ľahkú. A pokiaľ ide o environmentálnych aktivistov, tak tých situácia je ešte horšia. Takže nech sa páči, ako prvý pán Sumala Karegui má slovo. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem veľmi pekne za to, že sa venujete tejto dôležitej téme. E, tento rok je 20. výročie ehm, OSN, ktoré sa venuje obhajcom ľudských práv a ide najmä o osoby, ktoré sa venujú obhajobe environmentálnych práv a toto sú osoby, na ktoré sa najviac útočí um, vo svete, čiže je Veľmi dobré, že sa tejto téme venujete. Pokiaľ ide o situáciu, ktorá panuje e, vo svete v tejto oblasti, nuž e, dovolte mi, aby som sa s vami podeliť o číselné údaje. Na jednej strane e, organizácia Frontline Defenders, ktorá je takisto súčasťou protectdefenders.eu, nám nahlásila e, zabitie 312 osôb počas e, roku 2017 a viac ako e, a každá tretia z týchto osôb sa venovala ochrane životného prostredia. Organizácia Global Witness zdokumentovala 197 zabití a z nich 60 sa práve odohralo v regióne, o ktorom diskutujeme dnes v Latinskej Amerike. Keď si prejdeme situáciu v regióne, tak je zrejme, že táto, tento problém ovplyvňuje všetky krajiny. Napríklad um, v Mexiku e, viac ako viac ako 800, eh, došlo k viac ako 800 eh, útokom a viac než polovicu z nich tvorili útoky na environmentálnych aktivistov. V Guatemale takisto došlo k mnohým eh, útokom a um, viac ako tretina bolo proti tým, ktorí bojujú proti strategickým projektom proti tým, ktorí obhajujú práva domorodých kmeňov a podobne. V Peru napríklad takisto 792 osôb čelí súdnym konaniam najmä kvôli tomu, že sa venujú tejto práci. Takže toľko veľmi krátka, veľmi, struč, veľmi stručný prehľad o tom, ako vyzerá situácia v Latinskej Amerike. Je veľmi dôležité vedieť, o čom hovoríme. Osoby, ktoré obhajujú ochranu životné prostredie, hája eh, ľudské právo, ktoré ešte nebolo uznané, ako pani predsednička uviedla a prebieha na úrovni OSN úsilie uznať právo na zdravé životné prostredie. Ešte sme sa tam nedostali, ale je pravda, že ide o dôležité podmienky na to, aby sme e, mohli používať ostatné ľudské už uznané práva. Mm. Tieto osoby čelia výzvam, e, ktoré, <clears throat> ktoré mm, ktoré vyplývajú z, z toho, akú prácu vykonávajú. V prvom rade e, čelia relevantným hospodárskym záujmom zo strany podnikov či samotných štátov, e, fungujú vo vzdialených vidieckých oblastiach, kde je zlá konektivita a tak ďalej. Okrem toho, obhajcovia mm, pôsobia v rámci sektora, kde uznanie práv je oveľa slabšej povahy pro s inými sektormi, čiže už len preto, akú prácu vykonávajú, sú zraniteľnejšej situácii v porovnaní s aktivistami, ktorí bojujú za iný typ práv. Preto je dôležité pomýšľania ochranu týchto, e, týchto osôb na to, si myslíme, že treba určitý rámec. V prvom rade treba akceptovať, že e, obhajcovia ľudských práv, ktorí pracujú na týchto otázkach, majú legitimnosť na to, aby mohli vykonať túto prácu. Čiže to je treba, aby pokiaľ ide o konkrétny projekt, um, v žiadnom prípade nemožno pripustiť, aby takáto osoba bola zastrašovaná eh, alebo aby došlo k jej zabitiu len za to, že bránila ehm, eh, tento typ práv. Toto nemožno pripustiť. Po druhé, Treba sa pozrieť hĺbkovo na túto problematiku. Keď nebudeme, keď nebudeme rešpektovať práva domorodých obyvateľov, tak to môže spôsobiť situáciu, kedy, kedy dojde k eskalácii a teda potom dochádza práve k mm, násiliu, zabíjaniu a tak ďalej. Preto je dôležité zabezpečiť konzultačný princíp jednak pre domorodé obyvateľstvo, aj pre každú ďalšiu komunitu, na ktorú sa to vzťahuje treba zabezpečiť dialog, e, demokratický proces, pretože len takto možno zabrániť útokom na e, týchto aktivistov. Ďalej je dôležité nastaviť určitý rámec, ktorý zabezpečí právo na prístup k informáciám a právo na účasť na týchto, na týchto akciách a uh, už bolo uvedené, uh, že treba treba vypracovať právny rámec a že latinskoamerické štáty nedávno podpísali prelomovú dohodu. Je to, je to dobrý signál, ale musíme si vyčkať na ratifikáciu, implementáciu, ale myslím si, že takýto typ iniciatív by určite by sa určite eh, mal realizovať aj na, aj na iných kontinentoch. Ehm, prístup k informáciám a zabezpečenie, že ľudia sa môžu zúčastňovať na týchto, na týchto podujatiach je veľmi dôležité. Zdôrazňujem, že je veľmi dôležité, aby to bolo pre všetky štáty záväzné. Ďalej je veľmi dôležité podporovať na, na technickej a finančnej e, úrovni tých, ktorí sa venujú obrane, e, ob, obhajobe environmentálnych práv. Pred týmito aktivistami stoja obrovské výzvy, ako som už uviedol, a preto potrebujú náležitú, náležitú podporu pri svojej práci. Už a preto napríklad programy ako napríklad protectdefenders.eu to je mechanizmus EÚ na obranu um, aktivistov. E, preto tento, pro, tento program mal veľký úspech, e, pomohlo sa nám, podarilo sa nám e, pomôcť aktivistom aj v odľahlých oblastiach a Projekt funguje už 2,5 roka. Podarilo sa nám poskytnúť materiálnu podporu viac ako 800 aktivistom, ktorí ktorí sú v rizikovej situácii. Podarilo sa nám zlepšiť ich situáciu, ale keďže ide o mechanizmus, ktorý sa vzťahuje na, na všetkých aktivistov a, a, a nielen na, respektíve vzťahuje sa na všetky typy pomoci a nielen na, na naliehavú pomoc, tak samozrejme tých typov pomoci bolo viac. O, odhadujeme viac ako 2000 aktivistov, ktorí pracovali na otázkach životného prostredia, dostalo, dostalo pomoc z projektu protectdefenders.eu. Pokiaľ ide o jednotlivé typy pomoci, mm, realizovali sme viac ako 500 aktivít <clears throat> um, pre uh, týchto obhajcov pre týchto aktivistov a preto tento typ krokov alebo tento typ pomoci, ktorú môžeme poskytnúť týmto najzraniteľnejším osobám, je nevyhnutný v kontexte súčasných diskusí súvislosti s viacročným finančným plánom Európy, e, Európskej únie. Práve tam je dôležité zdôrazniť dosah, ktorý tieto kroky a takáto pomoc môže mať. Pokiaľ ide o mm, izoláciu týchto osôb, tak dovolte mi pripomenúť špecifika latinskoamerického kontinentu. Napríklad úloha, úlohu médií. Mm Konkrétne mm, ide o stigmatizáciu osôb, ktoré sa zaoberajú týmito právami a mm, často, často nevy, Často táto stigmatizácia pokračuje, stigmatizujú, tieto osoby sa stigmatizujú ako teroristi, ako osoby, ktoré bránia e, hospodárskému rozvoju a tak ďalej. To sú všetko odkazy, e, slova, ktoré sa neúnavne opakujú a ktoré vlastne ohrozujú situáciu obhajcov environmentálnych práv a preto, preto je veľmi dôležité, zmeniť retoriku, zmeniť narratív a preto práve aj my sme v rámci nášho projektu spustili mm, opatrenia na zmenu tohto narratívu treba, e, treba definovať riziko, ale my si myslíme, že určite treba vyslať pozitívny signál a zdôrazniť úlohu, ktorú zohrávajú pri, pri podpore a pri boji za ľudský, ľudské práva celej populácie. V prípade Latinskej Ameriky treba ešte zdôrazniť, že ide o kontinent, kde mnohé krajiny majú mechanizmy či národné programy na ochranu e, obhajcov práv, ale e, bohužiaľ sme skonštatovali, že e, iste došlo k istému úspechu, ale sú to práve, sú to práve osoby, ktoré sa zaoberajú životným prostredím, ktoré čelia najväčším rizikám mechanizmom, národným mechanizmom sa, sa, sa nepodarilo to, aby, aby aj osoby v odľahlých miestach a tí, ktorí pôsobia v, vo, vo vidieckých oblastiach, mohli požívať výhody takéhoto mechanizmu. Preto sme za to, aby sa pracovalo na opatreniach, ktoré by mohli zlepšiť situáciu obhajcov týchto práv. No a Podobne aj ďalej. Je tu ešte otázka zahraničnej politiky. Európska únia a mnohé členské štáty majú e, legislatívu, ktorá sa zaberá ochranou takýchto osôb. To je pozitívne, ale treba neunavne ďalej pokračovať v práci, implementovať e, tieto, e, tieto ustanovenia my môžeme konštatovať, že implementácia e, často závisí od veľvyslanectiev, od osôb, ktoré rozvíjajú tieto aktivity a preto je dôležité, aby sa mohlo ďalej spolupracovať aj SVČ na tom, aby sa zvyšovalo povedomie o tejto legislatíve, o týchto ustanoveniach a aby jednoducho Európska únia nastojila na uplatňovaní týchto krokov. Na záver som rád uviedol tri zásadné veci, ktoré sa týkajú samotného obsahu. A um, ide aj o otázku zraniteľnosti týchto osôb. Už sa hovorilo o otázky beztresnosti a o kultúre beztresnosti. V, na, Napríklad v Guatemale beztresnosť prevýšla 87%, v Hondurase je táto situácia veľmi zrejmá, Mexiko a tak ďalej. Potrebujeme preto pokročiť v, v, v justičnej oblasti. Európska únia podporuje technicky systémy v mnohých krajinách a preto treba zdvojnásobiť úsilie, keď hovoríme o boji proti beztresnosti um, nejde len o reparácie v konkrétnom prípade, ale treba, aby sme nastavili aj určité záruky do budúcna. Aby, aby, aby, mali, aby páchatelia vedeli, že ak spáchajú nejaký trestný čin alebo ak zautočia, ak zautočia na túto osobu, tak budú potrestaní. A takisto hovoríme aj o, treba hovoriť aj o prevencii do budúcna. No a potom k obsahu. Treba zmeniť paradigmu rozvoja, vývoja, Mm, treba pracovať na rámci udržateľného rozvoja, ale takisto je dôležité, aby to bolo, aby to bolo badateľné aj v teréne. A ľudské práva a e, e rozvoj sú veľmi dôležité a sú prepojené. Ak umožníme, aby, aby sa aktivisti e, plne mohli zúčastňovať na jednotlivých procesoch a na rozvojovej politike, tak budeme môcť zabezpečiť, že maximálne využijeme a podporíme, e, podporíme otázku e, ľudských práv. A tomu hovorím potom inkluzívny rozvoj. No a úplne na záver Dobrou správou je to, e, že e, v Latinskej Americké sa pracuje na, na rámci ohľadne prístupu k informáciám a zabezpečeniu účasti, ale, mohlo, ale čo by bolo dôležité e, urobiť je ešte náležitý solidný rámec k využívaniu pôdy. V rámci OSN na tom jednotlivé týmy pracujú A e, je to nesmierne dôležitá otázka, pretože keď dochádza k útoku, útokom na týchto aktivistov, tak sa preukazuje, že je tu konkrétne problém s týmto typom práva. Treba konzultovať e, s, s domorodými populáciami a v nadväznosti na to treba, treba práve nad, nastaviť e, náležite pevný rámec, pretože ak by takýto rámec e, existoval, tak by, mnoho, tak by vymizlo mnoho problémov, pretože by sme konečne regulovali a dokázali upraviť e, právo na pôdu. Ďakujem veľmi pekne. <clears throat> Ďakujem. Najprv si počujeme všetky prezentácie, potom dáme prístup na otázky. A teraz e, dostane slovo pán Francisco Gortado z Komisom Económica de Derechos Ecuador. Máte 8 minút, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň. Dobrý deň všetkým. Áno, viem, že mám obmedzený čas, takže vo svojej prezentácii sa pokúsim načetnúť situáciu v Kolumbii, eh, kde došlo k útokom proti environmentálnym aktivistom. Jeden takýto opustil asociáciu, aby hovoril o, diskus, o situácii v Mohamene a to bolo naposledy, kedy ho rodina videla. Vieme o mm, zázname z novembra, kedy sa vracalo prostred noci a išiel popri tej ťažobnej oblasti, kde teda bol mučený. Tam 2. decembra bolo nájdené jeho telo, 2. decembra 2014. Jeho telo sa našlo v rieke e, so stopami po mučení. Nemohli sme ísť na stretnutie COP20 v Lime. O pár dní na to mal tam hovoriť o porušeniach ľudských práv eh, týchto environmentálnych aktivistov v ťažobnom priemysle. Tento prípad súvisel s čínskou ťažobnou spoločnosťou. 6. januára 2017 Medzinárodný súdny dvor potvrdil, trest dvom e, pracovníkom e, firmy EXA a ukázalo sa, že vyšetrovanie prokuratúry bolo nedostatočné na identifikovanie vzťahov medzi e, skutočnosťami a udalosťami, ktoré viedli k jeho zabitiu. Rok predtým jeho príslušníci, jeho rodiny príslušníci e, podali žiadu, e, sťažnosť proti štátu za beztrestnosť. Napriek tomu zabitie je len jedným z celého radu útokov, ku ktorým dochádza a ktorými vlastne trpia títo ľudia v regióne Kondor Súvisí to s čínskym projektom zo, a zabitie e, tohto e, človeka, Chozeho, nie je nejaký izolovaný prípad. 20, v decembri 2015 bolo 32 rodín násilne vysťahovaných zo svojej pôdy. Nedošlo k žiadnym reparáciám, žiadnemu odškodneniu za túto udalosť nič sa neurobilo proti kontaminácii e, riek v tejto zóne. Organizácia plovných obyvateľov neustále protestuje a na severe projektu Mirador v roku 2016 vojenská polícia vyhostila štyri lokálne skupiny by, ktoré teda mali mm. vytvoriť nový uh, tábor. 151 ľudí bolo vyhostených zo svojich domovov. Dievča z bronchiálnou pneumóniou zomrelo v dôsledku nedostatočnej lekárskej starostlivosti. Uh, mm, teda v celom regióne to spôsobilo obrovské e, sklamanie. 31 trestných konaní bolo otvorených ukazuje to, že vojenská polícia strieľala na týchto ľudí, e, týchto e, ľudskoprávnych aktivistov a tie útoky boli strategickým prístupom na ich e, vlastne vyhodenie v priebehu rokov. Maj 2017 nová vláda žiadala všeobecnú amnestiu pre všetkých, ktorí, proti ktorým bolo vedené trestné stíhanie. 10 e, mesiacov po e, nástupení vlády do funkcie sa prepustilo iba 6 ľudí. E, Pohodné obyvateľstvo, ktoré je zadržiavané, ostáva vo väzine. Juan Ramírez sa schováva, aby nebol zatknutý, podobne ako jeho brat, ktorý 10 mesiacov bol vo vezení a bol obvinený z terorizmu a sabotáže. Um, takéto zneužívanie moci, ako povedal aj predrečník, ehm, neustále k tomu dochádza. Je to, nie je to trestané, ehm, dochádza k vraždám a všetko ostáva nepotrestané a nie je ani ochrana pre environmentálnych aktivistov, nie je žiadna environmentálna politika v Ekvádore, e, ochrancovia životného prostredia teda nie sú nejako chránení, dochádza k zneužívaniu moci, e, k stigmatizácii týchto, tohto pôvodného obyvateľstva, sú urážaní a vychádza to z Rafaela Correr ktorý je bývalý prezident, použil tieto slova a pokračuje to dodnes. Hovorí sa, že sú to e, detinskí zločinci, násilní, že nechcú rozvoj, že sú pašeráci drog, obchodníci s drogami. Také slova sa používajú na ich adresu, aby sa, tak povediac, e, otočila realita a ľudskoprávni aktivisti a environmentálni aktivisti sú vykresľovaní ako tí, ktorí sú proti rozvoji alebo ktorí páchajú zločiny. Na druhej strane e, chcú ukázať, že tradičné e, podniky e, realizujú zodpovedné opatrenia, ale v podstate je to nelegálna ťažba a pôda sa jednoducho odoberá právoplatným vlastníkom. projekty v ťažobnom priemysle sa konsolidujú a to potom patrí k verejnej politike, e, ktorá vidí Ekvádor ako ťažobnú krajinu. Momentálne je to tak, že 77 národného územia, takže 2 milióny hektárov, patrí e, pôvodnému obyvateľstvu. E, tam sú napríklad polnohospodárske družstva, chovné družstva, ekosystémy, ktoré ostávajú nedotknuté. Ja tu teraz sedím v Bruseli a dávam vám tieto informácie. A mám tu ako Dies z 26 organizácií zastúpených. Oni umožnili novú mobilizáciu v Kite. Dnes vo štvrtok eh, teda bola snaha bojovať proti tejto ťažbe a ministerka ťažobného priemyslu Vesos povedala, že sme fundamentalisti, že e, ťažba sa bude podporovať aj proti vôli pôvodného obyvateľstva. A na záver, na pamiatku pána Atúna a v mene environmentálnych aktivistov žiadame od e, latinskoamerických krajín a európskych krajín, aby nemlčali proti tomuto násiliu, aby prijali konkrétne opatrenia, aby sa predišlo beztrestnosti. Tento dohovor k ESCASu sa musí dodržiavať. Treba dodržiavať ľudskoprávne štandardy aj usmernenia Európskej únie. treba realizovať dohody o voľnom obchode, najmä ľudskoprávni aktivisti a ochrancovia životného prostredia musia byť chránení. To treba konkrétne zrealizovať. No a potom treba zrealizovať záväznú dohodu medzi environmentálnymi a ľudskoprávnymi aktivistami, aby nedochádzalo aj k nejakému zneužívaniu moci, k čomu dochádza najmä e, v ťažobných podnikoch. Naozaj veľa sa investuje zo strany firiem, ktoré chcú, aby tie suroviny sa aj exportovali. A my e, od Ekvádoru už dávno žiadame, aby zaviedol pravidlá. Ďakujem veľmi pekne, pán Tado. A prajem veľa šťastia novej koalície, ktorá dnes vznikne. Myslím, že to bude ťažká úloha, ale je dôležité, aby individuálni aktivisti a ich požiadavky boli podporované celou sieťou. A teraz pani Izabel Coleta z Movimento Rios Vivos z Kolumbie. Dobrý deň. Ďakujem. Pochádzam z Kolumbie z hnutia, ktoré sa, volá, e, ktoré sa zasadzuje za rieku, kvalitu vody a som veľmi poctená, že tu dnes môžem vystúpiť. V našom hnutí sa zjednotili mnohí, ktorí sú dotknutí projektmi mm, vodnej energie. Preto sme sa zmobilizovali, pretože sa týka našich riek, naše rieky sú znečisťované a E, menia sa ich korytá. My potrebujeme rieky, aby sme mohli žiť v našich pôvodných oblastiach. V našom spoločenstve sme, sme ohrození výstavou najväčšej vodnej elektrárne v Kolumbii, Ritongo. Je to región, ktorý tradične bol veľmi už dotknutý e, ozbrojenými konfliktmi, ale 12 obcí na severe Antiokie a ďalšie obce v iných provinciách sú týmto dotknuté projekt vodnej energie je aj tak problematický. Je v tom obrovská korupcia, dochádza k zneužívaniu moci, k sprenevere a je to projekt, ktorý eh, je postavený na mm, nerešpektovaní ľudských práv. Veľká časť mojho, eh, mojich pôvodných obyvateľov bola vyhnaná, boli úplne vykorenení a chceme v našich regiónoch ostať žiť, na to potrebujeme vodu. Voda, rieka Rio Gauka je jednou z najviac znečistených riek v Kolumbii, ale potrebujeme ju. Rovnako potrebujeme stromy, ktoré tu rastú, e, tie stromy nepatria ľuďom, ktorí to chcú využiť na svoj hospodársky zisk. Tie stromy patria planéte a ľuďom, ktorí tam žijú. Je to rieka, ktorá má za sebou strašnú históriu, do ktorej boli hádzané mŕtve tela, obetí e, ozbrojených konfliktov v priebehu týchto konfliktov. Boli to ľudia z môjho spoločenstva. My sme ich odtiaľ vyťahli a podobné je to aj s inými riekami v krajine. Chceme, aby ste pochopili, že v Kolumbii okolo riek je množstvo masových hrobov. Keď sa zneužívajú tie rieky na tieto projekty, nebudeme vedieť nájsť svojich mŕtvych. 84 tisíc nezvestných máme v Kolumbii. Mnohí sú pravdepodobne v blízkosti týchto riek a rodiny musia nájsť telesné pozostatky svojich blízkych, aby dokázali spracovať tento smútok. A nedá sa spracovať smrť blízkeho, kým nemôžete uložiť jeho telesné pozostatky. Nechceme, aby ten, táto oblasť bola zaplavená, kým nám nevedia garantovať, že neboli nájdené všetky telesné pozostatky, ktoré tam sú zahrabané. Vieme, že kolumbijská vláda chce zaplaviť spomienku keď budú tieto oblasti zaplavené, tie telesné pozostatky sa nikdy nenájdu a nikdy sa nedozvieme pravdu o tom, čo sa tam stalo, čo sa stalo s našimi blízkymi. A je dôležité e, spracovať e, tieto spomienky, aby sa niečo také neopakovalo. Preto náš boj naozaj priamo súvisí s našou minulosťou, s našou súčasnosťou a s našou budúcnosťou. Momentálne sa ťažia stromy. Včera jeden z týchto stromov padol na dom. Na dom nášho aktivistu, ktorý bol zranený pri tomto nešťastí. Ak sa budú ďalej píliť stromy, dôjde k ďalším zraneniam. Táto ťažba už má aj jednu obeď. Jednoducho, ale stromy potrebujeme ako základ života, potrebujeme e, kyslík, ktorý produkujú tieto spoločenstva, neboli nejako informované alebo presídlené, nič im nebolo ponúknuté. Tá, tento projekt vodnej elektrárne sa jednoducho realizuje a myslia si, že s nami môžu robiť, čo len chcú. My v očiach týchto ľudí nemáme žiadne práva. Došlo k početným útokom 151 proti tým, ktorí nejako oponujú tomuto projektu. V dvoch prípadoch sme boli e, predmetom útokov výbušninami, čiže aký, a vidíte, ako sa to vyvíja. My sme označení za nepriateľov pokroku, pretože sme proti vodnej elektrárni. To je naša každodenná realita. Tento projekt vodnej energie však nemá svoje logické opodstatnenie. My tú energiu nepotrebujeme. V Kolumbii máme nadmernú produkciu energie. Toto svojvoľné ničenie životného prostredia nemá žiadne logické vysvetlenie. Tá energia nie je potrebná. A ak tak jedine pre ťažký priemysel, na čo sú ničené naše územia a peniaze tečú do peňaženiek veľkých nadnárodných spoločností, ktoré napríklad ťažia zlato v pohoriach uprostred krajiny. My kvôli tomu strácame naše územia, naše životné prostredie, náš životný priestor. Mnohí z našich aktivistov, našich priateľov sú rybári, farmári, potrebujeme prístup k rieke. Naša celá kultúra je vybudovaná okolo týchto riek a tá kultúra sa stratí spolu s tými riekami. Avšak je dôležitá, keď sa presmeruje rieka, ak sa tam vyrobí priehrada, zničí sa celý ekosystém. My sme národnej vláde povedali, že nás má chrániť, že potrebujeme ochranné opatrenia na papieri máme opatrenia kolektívnej ochrany, avšak nerealizujú sa, takže je nám to úplne zbytočné, ak je to len na papieri. Potrebujeme konkrétne uplatnenie týchto opatrení. Kolumbijská vláda veľmi dobre vystupuje a poukazuje na medzinárodných fórach na tieto papiere, o ktorých, ktorých sa hovorí o ľudských právach, ktoré nás majú chrániť, ale nie je nám to nič platné, keď nás neustále Ehm, keď na nás neustále útočia, keď ničia náš životný priestor. Preto stále apelujeme na to, aby nebol zničený náš životný priestor, aby táto vodná elektráreň nebola postavená, aby jednoducho to, čo sa napísalo na papieri, sa aj dodržiavalo. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Coleta. A teraz to dostanú slovo poslanci, ak sa chcete vyjadriť, ak máte nejaké otázky. Nevidím eh, nikoho, takže ja mám otázku na vás, pán Sumala Kadegui. Počuli sme individuálne príklady z krajín a moja otázka je, že či sú aj pozitívne e, príznaky, že spoločnosti napríklad z EÚ, ktoré investujú, alebo sú teda v Latinskej Amerike zastúpené, a vidia, čo sa deje týmto ľudskoprávnym aktivitom, aktivistom, či nejako pozitívne reagujú, či sa od toho dištancujú, od toho násilia, alebo či vyvíjajú nejaký tlak na lokálne orgány, aby to prešetrili. Sú takéto prípady známe, alebo berú na seba zodpovednosť, ak sa na tom napríklad podielajú? Nie. Dobre, takže to bola zodpovedaná otázka. A teraz Amanda Sanchez Paco z e e SVČ, ktorý sa k tomu vyjadrí. A potom Kristine Manderosian z DEVKO. Thank you. Ďakujem pani predsednička za slovo. Ja som z ESVČ a som z divízie Global One, a kde sa zabrala ľudskými právami. Mám tri pripomienky. Prvá z nich je taká, že uznávame ESVČ, že táto hrozba je naozaj obrovská a plne súhlasíme s mnohými postrehmi. E, prepačte, myslím si, nie, nemáme problém, iba sa to tak zaujíma. Dobre. Alebo inak, môžem hovoriť po španielsky, ak chcete. Takže veľmi pekne ďakujem e, rečníkom, ďakujem Miguelovi. E, my spolupracujeme s kolegami aj z Kolumbie a prvom rade uznávame, že táto hrozba je naozaj obrovská. Mal som tu čísla, ale tieto čísla plne súhlasia s tými, ktoré spomínal Miguel. Pre rok 2017 v tom roku bolo zabitých viac ako 200 aktivistov obhajúcich ľudské práva a aj environmentálnych aktivistov. A to nás spôsobuje veľké obavy. A také krajiny ako Mexiko, Kolumbia, Peru, Guatemala, Honduras, to sú krajiny, na ktoré sa tí, ktorí bojujú proti týmto aktivistom, najviac zameriavajú. Takže boli zabití len preto, že sa postavili proti príslušným vládam a firmám, ktoré im kradnú zem a poškodzujú životné prostredie. Upozorňovali tiež na skorumpované a nespravodlivé praktiky. Druhá pripomienka sa týka nášho rámca, politického rámca a nástrojov. Máme usmernenia, niektorí rečníci to spomínali, máme usmernenia, ktoré boli schválené pred viac ako 10 rokmi na úrovni EÚ a ktoré sa týkajú ochrany e, občianskoprávnych aktivistov. Sú to usmernenia, ktoré platia pre všetky krajiny aj mimo EÚ. Máme akčný plán pre roky 2015 až 2019. Tento akčný plán e, sa e, tiež týka občiansko právnych aktivistov a environmentálnych aktivistov. A máme 120 eh, stratégií v oblasti eh, ľudských práv z celého sveta. V týchto stratégiách je ochrana ľudských práv jasnou prioritou. A samozrejme máme aj globálnu stratégiu EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ. Eh, sme presvedčení, že Európska únia musí investovať do e, mimovládnych občianských aktérov a treba sprísniť e, prostriedky na ochranu e, týchto aktivistov. Takže pokiaľ ide o takýto rámec, naše diplomatické snahy zostávajú rovnaké v mnohých krajinách na svete. Predstaviteľe Európskej únie a predstaviteľa krajín EÚ e, posielajú demarše, v ktorých odsudzujú hrozby, odsudzujú zabíjanie aktivistov a ochrancov ľudských práv. Snažíme sa navštevovať väzenia, kde držia environmentálnych aktivistov a ochrancov ľudských práv. Sme pozorovateľmi súdnych konaní v mnohých krajinách a v dialogu s tretimi krajinami sa veľmi prominentne venujeme tejto téme. Chcel by som ukončiť svoju prezentáciu tým, že spomeniem finančné nástroje, skôr ako dozdám slovo zástupcovi DEVKO. Musím povedať, že toto je naozaj veľká priorita môžeme urobiť viac. Máme náš rámec, ale môžeme urobiť ešte viac. Môžeme plne podporovať plnú implementáciu e, princípov OSN v oblasti ľudských práv. Sme aj na tom fronte. Potom rozmýšľame aj nad usmernením, ktoré by sa týkalo práva na vodu. A Takisto môžeme urobiť ešte viac v kontakte s ohvájcami ľudských práv v odľahlých oblastiach. Môžeme pomôcť aj vytvoriť usmernenia pre obhajcov ľudských práv v niektorých krajinách. A teraz eh, budeme mať 17. výročie Univerzálnej deklarácie ľudských práv a 20. výročie rezolúcie OSN eh, pre ochranu ľudských práv a jednoducho môžeme, ak sa má robiť viac. Nech sa páči. ďakujem, pani predsednička. Ja zastupujem eh, DG DEFCO. Ďakujem všetkým rečníkom za veľmi konkrétne prezentácie a body, ktoré nás inšpirujú do budúcej práce. Chcela by som zdôrazniť, že ochrana ľudskoprávnych aktivistov, ktorí sú ohrození, je prioritou e, pre nás. Aj Miguel to spomínal. Máme aj stránku e, supportingthedefenders.eu, tam je program na 3 roky a návrh je tak, aby sme pokračovali s úspešným mechanizmom na ochranu ľudskoprávnych aktivistov. Sú tam uvedené rôzne stránky, ako už bolo vysvetlené. Je tam eh, napríklad aspekt eh, rýchlej pomoci, ktorá býva krátkodobá aktivita a potom je tam aj dlhodobá aktivita spolupráce s týmito aktivistami. Okrem tejto stránky možno niektorí z vás poznajú aj pohotovostný fond na ochranu obhajcov ľudských práv. Je to mechanizmus, ktorý Európska komisia zavedla v roku 2010. Ako môj kolega Amador spomenul, E, poskytujú malé granty vo výške 10 tisíc eur obhajcom ľudských práv, ktorí sú ohrození. E, už dva roky stále rastúci počet ochrancov ľudských práv, dokonca aj tých, ktorí e, pracujú v oblasti prístupu k pozemkom, získali pomoc tohto mechanizmu. Malé granty môžu pokryť náklady súvisiace s právnou pomocou. Počuli sme veľa o beztresnosti a o tom, ako rodiny a obhajcovia ľudských práv môžu napadnúť e, zneužívanie, ktorému sú vystavení. A niektoré súdne náklady e, môžu byť pokryté e, týmito dotáciami. Tieto malé dotácie môžu takisto e, pomôcť e, aj rodinám zavraždených ehm, obhajcov ľudských práv ehm, môžu sa použiť na pokrytie zdravotných e, nákladov a ďalších nákladov, ktoré sú pre nich mimoriadne dôležité. Od roku 2014 3,5 milióna ehm, išlo do programu malých grantov a navrhuje sa aj pokračovanie e, pohotovostných e, grantov. Okrem e, týchto dvoch mechanizmov by som chcela zdôrazniť aj skutočnosť, že v roku 2017 došlo k vytvoreniu výzvy na predkladanie návrhov v prípade kradnutia pôdy a zeme. Tieto návrhy sa momentálne hodnotia a mali by viesť ku konkrétnym projektom. Ďalšia globálna výzva, ktorá súvisí s dnešnou témou, vznikla v roku 2017 a e, týka sa e, zabíjania, boja proti zabíjaniu a e, nutenému zmiznutiu aktivistov a tieto projekty, ktoré vyplynú z výzvy, by mali pomôcť aktivitám, e, ktoré e, realizujú obhajcovia ľudských práv. Je tu aj niekoľko miestných e, projektov v rámci schémy pre jednotlivé krajiny. A sú tu rôzne projekty, ktoré sa tiež týkajú ochrany obhajcov ľudských práv. Nakoniec by som chcela povedať, že e, finančne podporujeme rôzne mechanizmy, ktoré ochraňujú obajcov ľudských práv prostredníctvom projektov, ktoré podporujú mandát napríklad zvláštneho spravodajcu OSN a Medziamerickú komisiu pre ľudské práva, ako aj Interamerický súd. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám obom veľmi pekne a ďakujem za prácu, ktorú robíte v DEVKO a ESVČ. Možno by som vám mohla dodať, že keď ste, pán Sanchez Pako, hovorili o rôznych medzinárodných e, nástrojoch, možno by sme vám mali pripomenúť, že by parlament chcel, aby ste zaujali veľmi e, konštruktívny a aktívny postoj keď e, tlačíte na to, aby e, tu vznikla nejaká dohoda, ktorá sa e, týka práv firiem a podnikov. Myslím si, že všetci momentálne bojujeme o rozpočet pre ďalšie obdobie a budeme bojovať za to, aby e, nedošlo k znižovaniu rozpočtu práve v oblasti obhajoby ochrancov ľudských práv. E, tu by sme mali aj zdvojnásobiť svoje úsilie. A teraz trošku neskoro odhozdávam slovo pánovi Cumarakovi Leguje, aby stručne odpovedal. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Myslím si, že pokrok v oblasti ľudských práv eh, bol jedným z veľkých úspechov občianskej spoločnosti. Za niekoľko rokov sa nám to podarilo dostať do programu ako veľmi dôležitý bod. Eh, mali sme tu aj eh, vedúce princípy a usmernenia. Firmy nereagovali iba pozitívne e, na e, prípady napadnutia e, obhajcu ľudských práv, ale niekoľko firiem vypracovalo aj usmernenia, tak, aby konali ešte skôr, než dojde k tejto situácii, než dojde k napadnutiu obhajcov ľudských práv, ale to je menšina takýchto firiem a pre nás hlavným problémom sú stále dobrovoľné nástroje, ako sú usmernenia OSN a máme pred sebou ťažkú úlohu, e, pretože napríklad Modarect, e, brazílska spoločnosť, e, skorumpovala zrejme polovicu kontinentu kontinentu aj peruánsky prezident bol do tohto zapojený. Takže ide o celý politický systém a znova apelujem na to, aby tu bola nejaká záväzná zmluva a Európska únia um, mala aktívnu úlohu, ako bolo v prípade Berty Caceres v Hondurase. A jednoducho potrebujeme aj záruku, aby sa tu uh, urobila, uh, urobilo posúdenie uh, vplyvu na uh, ľudské práva. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem vám všetkým za to, že ste prišli a za to, že ste odprezentovali e, situáciu vo svojich krajinách. E, samozrejme, pokúsime sa čo najviac e, pokračovať ďalej a budeme sledovať, ako to dopadlo s odporúčaniami v Ekvádore, ale aj vo všeobecnosti v otázke o ochrany ľudských práv. Now we have one issue. Teraz tu máme eh, v programe jeden bod, ktorý sme neprebrali eh, včera, pretože tam eh, nebola ESVČ a je to odpoveď na otázku. Možno by som to mala prečítať komisia sa zaviazala, že e, zapracuje ľudské práva do dopadových štúdí a že bude ľudské práva brať do úvahy, keď bude dojednávať obchodné dohody, investičné dohody. Ombudsman EÚ e, zistil, že komisia neurobila dopadovú štúdiu e, pri dohode o voľnom obchode s Vietnamom Takže e, otázka bola, prečo komisia neurobila e, štúdiu vplyvu na ľudské práva skôr, ako e, začala rokovania o zmene asociačnej dohody medzi EÚ a Marokom v súvislosti s západnou Saharou a ako komisia monitoruje a hodnotí ľudskoprávnu situáciu v západnej Sahare vzhľadom na to, že e, toto územie nie je prístupné e, mimovládnym organizáciám a tým, ktorí monitorujú situáciu e, v oblasti ľudských práv. A IDHR a iné nástroje sa ako používajú v západnej Sahare. No a teraz tu máme pani Florence Liu, ktorá eh, by nám mala odpovedať na tieto otázky. Ďakujem. Eh, ďakujem, pani eh, predsednička. Komisia má povinnosť podľa článku 2 asociačnej dohody a tá povinnosť je taká, že upravené protokoly by sa mali dodržiavať v súlade s dohovorom o základných ľudských právach a slobodách. V tomto konkrétnom prípade komisia nerobila e, dopadovú štúdiu skôr, než začala rokovania o e, návrhu zmien asociačnej dohody medzi EÚ a Marokom, ale momentálne je v procese hodnotenia vplyvov e, týchto zmien na obyvateľstvo vrátane ľudských práv Delegácia Európskej únie je v pravidelnom kontakte e, s Národnou radou pre ľudské práva e, v Maroku a je to organizácia, e, ktorá je akreditovaná meste Lyon a Dachla sa monitoruje situácia ako aj situácia v západnej Sahare. Eh, vo februári 2018 bol eh, schválený eh, dokument, ktorý rozširuje kompetencie, národné ochranné mechanizmy v rámci dohovorov OSN pre boj proti mučeniu, e, dohovoru o právach dieťaťa a právach e, handicapovaných osôb. Delegácia EÚ navštívila územie a je v pravidelnom kontakte s inými medzinárodnými aktérmi vrátane členských štátov a tretích krajín, e, ktoré pravidelne navštevujú dané územie a poskytujú spätnú väzbu o situácii. Okrem toho, Európska únia um, si preštudovala aj správu uh, komisie OSN, ktorá štívila túto oblasť, ako aj e, správu zvláštna spravodajcu e, pre boj proti mučeniu. E, sú tu aj občianské organizácie, miestne a medzinárodné, ktoré sledujú ľudskoprávnu situáciu v západnej Sahare. Delegácia Európskej únie aktualizuje svoj zoznam obhajcov ľudských práv pravidelne. Tento zoznam sa pripravuje na základe zistení, ako aj diskusí e, s členskými štátmi a e, organizáciami, ktoré sa zaoberajú ľudskými právami. E, Európska únia takisto sleduje súdne procesy s obhajcami ľudských práv. Momentálne tu nie je nejaký konkrétny projekt, ktorý by sa realizoval v západnej Sahare. So, thank you. Ďakujem veľmi pekne za reakciu. Ak som to správne pochopila, tak ste uviedli, e, že de facto neexistuje žiadna dopadová štúdia, respektíve predtým, než sa spustia rokovania o dohode, tak e, nebude pripravená žiadna dopadová štúdia a je to v rozpore s tým, čo povedala pani Malström. bude len nejaké všeobecné vyhodnotenie? Dobre som tomu rozumela? Nuža, keďže uh, neexistuje prístup k okupovaným územiam, nielen pre kolegov, ktorí sa tam snažili ísť, ale aj pre, ale aj pre iné orgány, ako napríklad kancelária vysokého komisára. Títo všetci nemohli ísť do, do tejto oblasti. Ako teda potom môžete mať v rukách e, dôveryhodné údaje? A mm, ako to, že um, nedochádza ani k podpore obhajcov ľudských práv? Môžete nám na to zareagovať? Ďakujem. No v tomto prípade komisia nevykonala štúdiu o posúdení v vplyvu predtým, než e, boli rokovania spustené, ale práve teraz vykonávame vyhodnotenie um, prínosu tejto dohody a do toho práve spadajú aj e, aspekty týkajúce sa ľudských práv. My second question, additional question was... Druhá otázka do akej miery sú spoľahlivé vaše údaje, ak, nik, ak e, neexistuje možnosť ísť na okupované územia, či už zo strany nás alebo iných medzinárodných organizácií. Európska e, delegácia EÚ e, navštevuje pravidelne tieto územia, je v kontakte s medzinárodnými aktérmi vrátane členských štátov, ktoré do na, to, na tieto územia cestujú. Dobre, a pokiaľ ide o zmenu politiky, obhajoby, um, politiky, ktorá sa stiahuje na obhajcov ľudských práv v súvislosti s týmto regiónom, diskutovali ste aj o tejto téme? Viete, že v rámci asociačnej dohody existuje podvýbor a podvýbor, ktorý sa zaoberá ľudskými právami. A v tomto kontexte diskutujeme práve o, o otázke obhajcov ľudských práv. Nemám žiadne ďalšie otázky, hovorí pani predsednička. Ďakujem. So, okay, so, um, now Um, Budem pokračovať ďalším bodom, aj keď čakáme na pána Predu, ktorý bude predsedať tejto časti. E, príde každú chvíľku. A čaká nás výmena názorov k otázke slobody tlače v Rusku a situácie v oblasti ľudských práv na oblastiach, ktoré sú Ruskom okupované alebo na sporných územiach. So, as you see, we do this uh, in uh, this exchange. Ako vidíte, uh, prišli medzi nás zástupcovia um, výboru pre parlamentnú spoluprácu EU-Rusko. Nech sa páči, je medzi nami pán Otmar Karas, predseda, vedúci delegácie. Naša diskusia bude um, o slobode tlače a o ľudských, o situácie s ľudskými právami na sporných územiach. Máme troch hostí, ktorí sa ujmú slova, troch externých hostí. Myslím, že môžem povedať, že sa tešíme, že si vypočujeme o tom, čo vaša organizácia, alebo či môže vaša organizácia prispieť našej eh, práci a ako môže vyzerať naša spolupráca. Je tu pani Tatiana Glušková z memoriálu dobre známej organizácie a organizácia eh, dostala v roku 2009 Sacharovú cenu. Je tu medzi nami aj zástupca Human Rights Watch, pán Filip Dam, ktorý eh, vystúpi k tejto téme takisto a je tu medzi, sú tu medzi nami zástupcovia ESVČ. Možno, že by som najskôr odovzdala slovo pánovi Karasovi, aby odštartoval našu diskusiu. Vážená pani predsednička, vážení kolegovia, hostia, v prvom rade by som vám chcel poďakovať za iniciatívu vášho výboru, za to, že ste zorganizovali toto podujatie. My sa zaoberáme týmito dvomi znepokojujúcimi otázkami a vypočujeme si názory odborníkov na túto tému pár dní po prezidentských voľbách. Ako viete, otázk, situácia s ľudskými právami sa v Rusku zhoršila za posledné roky. Tento negatívny trend mal dosah na základné práva a slobody vo všeobecnosti a potom konkrétne mal dosah aj na slobodu tlače. Ruská, Ruská ústava ale e, garantuje e, slobodu prejavu ale represívna legislatíva značným spôsobom obmedzila priestor slobodným médiám. Okrem toho, štát eh, štát kontroluje médiá. Na ilustráciu mi dovolte zdôrazniť, že počas nedávnych, nedávnej kampane volebnej kampane tieto médiá portretovali mm, portretovali negatívne tých, ktorí boli konkurentmi pána Putina. Um, novinári, ktorí kritizovali, um, riskujú svoje pracovné miesta viac. Potom, pokiaľ ide o zahraničné médiá, napríklad britské médiá, tam Kremel hrozil, že ich vysielanie ehm, dočasne preruší, aby im zabránil zasahovanie do vnútorných ehm, vecí Ruska. Ja sa teším, že si vypočujem vystúpenia našich hostí pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv a základných ehm, slobod na územiach ktoré sú okupované a na sporných územiach. A ja ďakujem pani Lochbichler za to, že pozvala aj našu delegáciu. Veľmi pekne vám ďakujeme a myslím, že táto diskusia najmä prichádza v čas, najmä po, po voľbách. A ďakujeme, že ste nás pozvali. Je veľmi dôležité, aby sme diskutovali o týchto témach. Je to, dôle, je to aj dôležitý krok, um, pokiaľ ide o naše vzťahy e, s Ruskom. Veľmi pekne ďakujem. Pani Tatiana Glušková z organizácie Memorial má slovo teraz. Pani predsednička, vážení poslanci, ja som veľmi rada, že ste nás e, pozvali. Naša organizácia pracuje v otázke e, ľudských e, práv od roku 1992. Budem hovoriť o, slob- o, o slobode tlače v Rúsku. Podľa, podľa indexu Reports Without Borders Rusko je na 108. mieste Eh, zaostávajúc za takými krajinami ako je Venezuela či Zimbabve. Od roku 2002 sa kontrola ešte len posilňovala. Mm, reštrikcie na zahraničných investíciách spôsobili to, že nie je možné vlastniť médiá, alebo teda, že nie je možné, aby zahraniční investori vlastnili médiá. Nezávislé médiá sú zraniteľné, ehm, redakcie čelia mnohým obmedzeniam. Potom, pokiaľ ide o, e, o novú legislatívu, mimovládky sa zasadzujú za práva novinárov, e, je to napríklad Glasnost Defense ehm, Foundation a tak ďalej. Ehm, v auguste 2016 prokuratúra nazvala, e, nazvala niektoré organizácie neželateľnými. V zmysle legislatívy tí, ktorí s nimi spolupracujú, môžu straviť vo vezení až 7 rokov novembri 2017 eh, legislatíva k zahraničným agentúram hovorí, že ak, ak by, ak by, eh, ak by, eh, že každá redakcia, ktorá bude mať nejakú zahraničnú účasť, musí naplniť isté ustanovenia zákona ale definícia pojmu media outlet, ktorú poskytuje legislatívne, je zločne široká na to, aby sa stiahovala nielen na, na jednotlivé médiá, blogerov, ale aj na sociálne médiá, jednotlivé platformy a, a mimovládne organizácie. Legislatíva nevysvetľuje základ, na ktorom si vláda vyberie, ktoré e, médiá nazve e, zahraničnými agentmi. No a Často médiá nehovoria o jednotlivých prípadoch. Um, v júni 2016 vedomosti zverejnili správu, um, kde hovoria o uh, Roznefte um, a hovorili o tom, že vlastnia veľké uh, časti um, lukratívnej pôdy a E, súd nariadil, že zverejnenie tejto informácie bolo zásahom do súkromného života konkrétnej osoby. Šéf-redaktor týchto novín následne musel, e, musel odísť táto legislatíva, ktorá bola schválená v roku 2012, obmedzila slobodu tlače, ale aj slobodu vyjadrovania vo všeobecnosti. Ide o, ide o penalizáciu ohovárania, ide o, ide o prenasledovanie mm, iného vierovýznania. Vágne, vágne znenie tohto, tejto legislatívy možno využívať arbitrárne. Mm, Často slúžia aj na perzekúciu kritikov Ruska na Kryme a legislatíva, ktorá e, e, často, často v nadväznosti na túto legislatívu je možné prenasledovať tvorcov článkov, ktoré nevyhovujú. Ruské orgány posilnili aj opatrenia, ktoré e, súvisejú s väčšou kontrolou internetu. In, in, um, um, kritéria, krité, Kritérií na zablokovanie je veľmi veľa a ich počet len narastal. Od septembra 2015 webové stránky a ich, a ich prevádzkovateľe musia skladovať, e, musia, skla, musia uchovávať osobné údaje svojich užívateľov. Týka sa to aj sociálnych sietí, e-mailov a vyhľadávacích nástrojov, ako napríklad Google. Um, Často si často musia uchovávať všetky komunik- komunikácie 6 mesiacov a metadáta až po 3 roky. A často sa tak deje aj bez súdneho príkazu. Mm. Spravodajským službám sa e, tieto informácie mm, poskytujú aj populárny populárny messenger dostal, dostal pokutu a potom 20. marca 2018, teda v, v, v útorok, štát, štátny regulátor pre telekomunikácie informoval Telegram, teda ten, ten mm, messenger e, bude zablokovaný, ak spoločnosť neodovzdá e, štátu údaje. Pokiaľ ide o anonymitu a zablokované webové stránky, tak e, táto legislatíva bola schválená v roku 2017. Spoločnosti sa musia za, z, zaregistrovať v Rusku za, e, a, a, a um, zakazuje zakazuje im e, registrovať tých, ktorí im, im neposkytnú svoje údaje a no a Ďalšia legislatíva zakazuje využívanie anonymizovaných služieb, pokiaľ ide o prístup k zakázaným webovým stránkam a poskyt a Určite e, si viete predstaviť, aký negatívny dosah to má na e, situáciu so slobodou tlače. Napríklad, v, v, e, napríklad ľudia sú potom prenasledovaní. V marci 2016 skupina ozbrojených mužov nápadla v Čečensku um, novinárov. Vyšetrovanie prípadu bolo niekoľkokrát pozastavené a nikto nebol obvinený dosiaľ. V roku 2017 predseda parlamentu Čečenska sa ohrozoval alebo respektíve sa, sa vyhrážal um, prevádzkovateľovi webovej stránky, ktorá pôsobí v tomto regióne. Um, Pokiaľ 16. E, apríla 2016 Žod Grigoriev, e, kaukaský novinár, zmizol na ceste z, z letiska. Mm. Bol odsudený na 3 roky väzenia. Aj môj kolega bol obvinený. E, nemáme pochybnosti, že e, kolegovia sa takýmto spôsobom sa, kolegovia trestajú za svoju prácu. No a oceňujeme e, uznesenie k prípady EUP e, z februára. Chceme upozorniť členské štáty na potrebu um, presadzovania týchto opatrení a a podporujeme to, aby ste naliehali na, na úrady, aby vyšetrilo tento prípad. Ďakujem veľmi pekne. Eh, merci. Ďakujem veľmi pekne, pani Užková. Merci pour... Ďakujem za vaše vystúpenie aj za vaše slova o našom úsilí tu z Európskeho parlamentu. Je pravda, že sme nedávno diskutovali o prípade Titieva e, eh, rôzneho a budeme naďalej veľmi pozorne sledovať situáciu vašej organizácie, ktorá je podľa, pod neustálým tlakom. My naozaj veľa pozorností prikladáme vašej organizácii. A teraz slovo má pán Filip Dam, ktorý sa v rámci Human Rights Watch venuje Rusku. Máte slovo na maximálne 10 minút, Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes hovorím v mene svojich moskovských kolegov Sania Lokšina a pani Gabunovej majú tento, tu, vypracovanú túto správu o slobode prejavu online offline v Rusku, bohužiaľ dnes nemohli prísť. Dnes e, Rusko je represívnejšie než kedykoľvek v minulosti od začiatku postsovetskej éry. E, potlačanie slobody prejavu ide ruka v ruke s potlačením občianskej spoločnosti, ku ktorému e, dochádza od návratu Putina k moci e, ako prezident v roku 2012. A samozrejme je tam ten zákon o zahraničných špionoch, e, agentoch, čo má dopad na občianskú spoločnosť. V Rusku je mnoho zákonov, ktoré obmedzujú alebo bránia v slobode prejavu a nás, orgán, Mm, orgány moci teda majú e, možnosti všelijako obmedzovať e, organizácie. Zákony prijaté od roku 2012 dramaticky zvýšili kontrolu štátu nad mediálnym priestorom a je to vlastne e, pole zaminované pre novinárov a mediálnych profesionálov, mainstreamová médiá, tlač, televízia, website sú takmer iba v rukách štátu je to nástroj propagandy. Za posledných 6 rokov Rusko prijalo 16 nových zákonov, ktoré obmedzujú slobodu prejavu a informácií. Je, sú tam konania, sporušenia e, e, nejakých osobnostných práv a tak ďalej. A využíva sa to na stíhanie kritikov aktivít Ruska na Kryme. A potom samozrejme je trestané šírenie nesprávnych informácií o, sovietsk- o ak- ko- činoch Sovjetského zväzu počas druhej svetovej vojny. No a potom je samozrejme zakázaná tzv. propaganda LGBTI zahraničné médiá sú tiež nútené e, dodržiavať ako Radio Free Europe, e, Hlas Ameriky, Tania spomínala tzv. legislatívu Jarovaja z roku 2016 eh, obmedzuje prístup na internet a všetká legislatíva, ktorá prináša nové obmedzenia mm, vyjadrovania sa, slobody prejavu, teda tej, veľa tej legislatívy, je tam register zakázaných web stránok, minimálne tri rôzne zoznamy existujú, alebo takéto čierne zoznamy, na základe ktorých je možné zablokovať web stránky, ak e, teda je tam obsah, ktorý je určený za nelegálny súdom, alebo je tam taký tzv. lugovoj register, e, kde je to možné aj bez e, súdneho nariadenia. Potom je tam extrajudiciálne zakazovanie web stránok obsahu, najmä cez tzv. agentúru Roskomnadzor, nadzor Eh, ktorá má dozor nad médiami. Sú tam naozaj desiatky stíhaných eh, ľudí v dôsledku postov na sociálnych médiách, či už ide o články, blogové posty alebo intervia. V roku 2017 vo februári bolo 94 eh, ľudí zadržaných v dôsledku extremistických prejavov. V decembri 2016 bol Alexej Kungurov, novinár a bloger, odsudený 2,5 roka vo vezení za to, že verejne odôvodňuje terorizmus, pretože na blogu kritizoval aktivity Ruska v Sýrii. V maji minulého roku bol odsudený Ruslan Sokolovský, videobloger, ktorý bol odsudený za podnecovanie násilia a um, uražanie um, e, náboženských veriacich a teda dostal odsudenie na 3,5 roka, e, pretože vo videu si e, sa vysmieval z ruskej ortodoxnej e, cirkvi a, a teda toto video on zdieľal na sociálnych médiách. A potom je tu Natália Šarina, ktorá tiež bola odsúdená za mm, vyzývanie k násiliu, má rok a 7 mesiacov domáce väzenie. Čiže existuje ešte vôbec mediálny pluralizmus v Rusku? Áno, ešte stále sú online mnohé kritické pripomienky a komentáre a veľmi málo nezávislých novín, ktoré ešte stále fungujú, ale za posledných 5 rokov väčšina mainstreamových médií, vrátane televízie, tlače a web stránok sú takzmer exkluzívne s eh, hlasom štátu vláda vlastní, čiastočne vlastní alebo má zásadný vplyv nad všetkými hlavnými televíznymi stanicami a iné formy médií, ako sú napríklad rádio a tlač, prakticky nedosahujú taký, také široké publikum. Čiže nemôžu veľmi ovplyvňovať verejnú mienku. Druhá časť, Krym Od začiatku ruskej okupácie ruské orgány a ich pomocníci sa snažili úplne vymýtiť akúkoľvek kritiku aktivít Rusku na tomto polostrove, čiže týkalo sa toho aktivistov, žurnalistov, blogerov a tak ďalej. V septembri 2017 bol e, takýmto prípadom novinár Nikola Semena, ktorý dostal 30-mesačný e, podmienečný trest za články, ktoré e, kritizovali ruskú okupáciu. Eh, orgány tiež intenzifikovali stíhanie krymských Tatarov, ktorí veľmi hlasne boli proti okupácii a podrobili eh, členov krímskej tatárskej komunity, aj podporovateľov, vrátane novinárov, blogerov, aktivistov a ďalších zastrašovaniu, ohrozovaniu, hrozbám, nezákonným prehliadkám domov a tak ďalej. Rusko zakázalo krymsko-tatárske médiá a organizácie, ktoré kritizovali aktivity Ruska na Kryme, vrátanie rozpustenia e, Mavis, čo je najvyšší samosprávny e, orgán krymských Tatárov. Od roku 2015 ruské orgány e, zatkli aspoň 26 ľudí, Ehm, na základe obvinení z e, účasti na islamskom hnutí Hizbub Tahrir a zakázali ich ako teroristickú organizáciu, e, e, boli zatknutí to, za účasť alebo na organizovanie teroristickej skupiny len z toho často, že aj súkromne vyjadrili e, nejaké názory, že zhromažňovali alebo že mali nejaké politické náboženské presvedčenia, ktoré podľa rúských orgánov predstavujú e, podporu Hizbu Tahrir. V oktobri 2017 ruské orgány obvinili Sulejmana Kádirova, aktivistu krymských Tatarov, za to, že komentoval na sociálnych médiách kriticky okupáciu Krymu. Takisto lídry krymských Tatarov Ilmi Umerov a Achtem Šigos boli osudení na 2 a 8 rokov vo vezení a iba minulý rok e, teda boli oslobodení po rokovaniach medzi prezidentom Erdoganom a Putinom. Vo viacerých prípadoch ruské policajné a bezpečnostné zložky ne, e, zaobchádzali s ľuďmi, ktorí boli podozrievaní a obviňovaní zo separatistických, extremistických alebo teroristických aktivít. E, vo samovyhlásenej republike, e, teda Donetskej ľudovej republike a Luhanskej ľudovej republike Rusko podporuje de facto orgány, ktoré zadržiavajú a Eh, unášajú ľudí, absolútne nerešpektujú správny štát. Eh, títo ľudia sú zadržiavaní úplne svojvoľne, obhrozovaní. Iba stačí, že kritizujú eh, miestne orgány alebo majú proukrajinské názory. Patrí medzi nich napríklad bloger Stanislav Asejev, ktorý bol zadržaný a z, zmizol v, v júni 2017 v Donecku a ešte stále je zadržiavaný. Takisto je tam Igor Kozlovský, ktorý je akademikom s proukrajinskými názormi a bol odsudený v máji 2017 na 32 mesiacov v, vo vezení na, a počas výmeny uh, uh, zajacov bol vymenený v decembri 2017, čiže naďalej je potrebná morálna podpora pre novinárov, mimovládne organizácie občiaskú spoločnosť v Rusku, treba hovoriť o prípadoch, ktoré sa ukazujú. E, treba tam posielať ľudí, aby boli na tých súdnych konaniach a musia, musíme sa aktívne zapájať ako mimovládne organizácie, médiá. V tejto súvislosti Európsky parlament prijal naliehavé roznesenie e, v Čečensku, čo bolo veľmi vítané a e, dúfame, že budú ďalšie kroky nasledovať. Pokiaľ ide o Rusko, treba zabezpečiť Ehm, bezpečné prostredie na vykonávanie základných práv a slobôd, e, treba mať slobodu prejavu, zhromažďovania, treba volať po e, uvoľnení tejto legislatívy o zahraničných agentoch, e, treba bojovať proti obmedzovaniu pre, slobodného prejavu a prístupu k informáciám a napokon vyzývame, aby sa situácia ľudských práv v Rusku diskutovala na najvyššej úrovni v rámci Európskej únie vrátane na úrovni Rady pre zahraničné vece, veci 5 usmerňovacích princípov e, zahraničnej politiky voči Rusku by sa malo vzťahovať aj na situáciu ľudských práv e, a na slobodu prejavu. Ďakujem pekne. E, Ďakujem veľmi pekne. Keď som vás počúval hovoriť o slobode zhromažďovania a mm, demonstrácií. Minulý týždeň e, televízia Arte vysiela veľmi zaujímavý dokumentárny film o kampani, e, ktoré sa snažili robiť v Rusku Navalny a Sobčak. A tie manifestácie, ktoré boli pôvodne schválené, a potom tam bola policia, ktorá tam prišla na miesto, povedala, že nie, nemáte na to povolenie, oni predložili svoje dokumenty a potom do, policia veľmi násilne povedala, že nič tu nebudete hovoriť, e, musíte odísť, takže taká je sloboda zhromažďovania. No a teraz, e, a to vysvetľuje teda aj to, že bola táto karikatúra volieb. Musím teda s polutovaním povedať, že viacerí e, európsky lídry zaplahoželali Putinovi k zvoleniu. To je tak, ako keď e, gratulovali Čaušeskovi alebo Živkovi. No dobre. Slovo teraz zase pán Jonkvist, ktorý je členom East Stratcom Task Force a bude hovoriť o... Teda opäť 10 minút. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem parlamentu za to, že nás pozvali, aby sme sa vyjadili k práci East Stratcom Task Force. East Stratcom Task Force uh, dostala mandát od Európskej rady pred tromi rokmi, aby riešila závery rady z marca 2015 a pretrvávajúcu rúsku dezinformačnú kampaň. Task Force momentálne má 14 expertov a pracuje ako súčasť ESVČ v divízii pre strategickú komunikáciu. Máme tri hlavné ciele Poprvé, zlepšiť komunikáciu EÚ s východnými susedmi. Po druhé, podporiť slobodné nezávislé médiá vo východnom susedstve. A napokon, e, zvyšovať povedomie o e, tejto dezinformačnej kampanii. Niektoré časti tejto práce East Stratcom sú aj relevantné e, pre dnešnú výmenu názorov o situácii v Rusku a na okupovaných územiach veľmi stručne popíšem prácu, ktorú robíme, ktorá je relevantná pre dnešnú diskusiu, tak s odkazom na náš jedinečný mandát z Európskej rady z marca 2015, ale aj s odkazom na dva veľmi relevantné body v tom 5, tých piatich e, usmenujúcich princípoch politiky voči Rusku, čiže bod 3 posilnenie vnútornej odolnosti a bod 5 posilnenie angažovanosti s ruskou občianskou spoločnosťou je to teda taký prístup cukor a bič. Takže e, ten e, bič, to je na poslednej odolnosti. Tam poviem niečo o tom, ako my v Brúseli vo Stratkome sme vytvorili niekoľko teda kanálov komunikačných, web stránku, Twitterový profil, Facebookový profil. Je to teda názov EU versus Dezinfo a tam hovoríme o všetkých tých dezinformáciách, ktoré sa v médiách objavujú. E, zbierame príklady z verejnej databázy, zatiaľ máme 4 tisíc takýchto, takmer 4 tisíc e, príkladov takýchto dezinformácií a analizujeme narratív týchto dezinformácií v článkoch, v postoch, ktoré dávame na Facebook, na, e, na Twitter. EU vs Dezinfo je náš E, profil, tam sa môžete prihlásiť a sledovať nás. Mm, nedávno sme práve hovorili o tom útoku novičokom v Salisbury a ukázali sme to, čo sa, čo tam udialo. Pokazujeme na taktiku aj v tomto prípade britskom, ktorá sa veľmi podobá tomu, čo sme videli po e, zostrelení letu MH17 v júli 2014. Pozreli sme sa aj na prezidentské voľby. E, v Rusku, v akom propagandistickom prostredí sa to udialo. Veľa vieme o tom, ako funguje táto dezinformačná mašinéria. Vieme, že správy sú kontrolované centrálne, vieme, že úsmernenia sa komunikujú z Kremla e, na týždennej báze a vieme, že nielen štátno vlastnené médiá, ale všetky médiá sledujú tieto usmernenia a tie, ktoré to nedodržiavajú, sú potrestané. Takisto vieme, a všetci v miestnosti vedia, aký tlak, e, pod akým tlakom sa ocitajú individuálni ruskí novinári, keď ich kolegovia sú zastrašovaní, väznení, obviňovaní, stíhaní, keď sú zabíjaní. Takisto vieme a píšeme o tom na našej web stránke, ako tie disinformácie, ktoré sú zamerané na nás v EÚ a na západe, ako sa často podobajú tým, tým dezinformáciám, ktoré sú používané na útoky proti ruskej občianskej spoločnosti v Rusku, vrátane novinárov. Napríklad nedávno sme popísali na web stránke, ktorú prevádzkujeme, prípad, kde štátom kontrolovaná televízia MTV, ktorú vlastní Gazprom, teda nepriamo to kontroluje vláda, ako by robili tzv. dokumentárny e, film, kde si vymysleli príbeh o tom, ako diplomati členských štátov EÚ údajne platia čl- e, členom ruskej opozície, aby propakovali radikálny islam a terorizmus. Keď takéto prípady opisujeme, tak chceme vyjadriť solidaritu ruskej občianskej spoločnosti, ale robíme to ako aj súčasť nášho mandátu, aby tu teda bolo povedomie o tých dezinformáciách aj v Rusku ale ako som už povedal, e, to, čo som zatiaľ povedal, súvisí s tým cieľom 3, teda posilnenie odolnosti. A takisto realizujeme prácu, ktorá súvisí s bodom 5, alebo cieľom 5, to je angažovanosť ruskej občianskej spoločnosti, pretože máme tiež aj pozitívny odkaz, pozitívne posolstvo. Zachovávame kontakty s veľkým počtom ruských novinárov, tak zo slobodnej, nezávislej mediálnej scény, ale aj z tej možno menej opozičnej, napríklad veľkých novín, e, podnikateľských, e, delegácia EÚ v Moskve a e, spolu s predsedníctvom a členskými štátmi robíme tlačové semináre, kde um, prinášame novinárov z Ruska sem do hlavných miest do Bruselu a ukazujeme mi, že my nie sme rusofóby, uh, o ktorých, uh, ako nás vykresluje ruská televízia, sme E, vlastne e, títo novinári sú takými uh, zásobníkmi uh, kyslíka v Rusku, uh, ktorí pomôžu tej silnej osobne, uh, občianskej spoločnosti napriek obrovskému tlaku, ktorá teda uh, zachováva ten štvrtý pilier moci v Rusku, teda tú slobodnú tlač. E, spolupracujeme s ruskými médiami, máme aj všelijaké briefingy pre ruských novinárov. Napríklad sme pozvali skupinu ruských novinárov, aby e, prišli na e, ten partnerský summit minulý rok a by mohli na základe skutočnosti hovoriť o tom, aká je politika EÚ smerom na východ. Strátkom má oficiálne informácie o EÚ v ruštine e, na stránke, to je súčasťou stránky ESVČ a teda oficiálne komunikujeme v mene EÚ v ruštine a mm, rúské médiá to veľmi oceňujú a viac to prepája na EÚ e, a prepájajú teda aj oni na túto stránku, keď hovoria o EÚ v ruštine. No a ešte posledná moja pripomienka je, že robíme to všetko nielen na podporu ruských novinárov, ale preto, že vidíme silné nezávislé, silných nezávislých ruských novinárov ako e, dôležitých spojencov. Oni sú e, súčasťou nášho vzťahu s Ruskom. Nezávislý kritický e, žurnalizmus je ale aj dôležitý pre budúcnosť. Ďakujem pekne a teraz slovo dostanú poslankyne, poslanci Michal Šordová ako prvá, nech sa páči za EPP a potom Osovičujúci sa. Alors, merci beaucoup. Ďakujem pekne, ostavujem sa. Musím čoskoro odísť, ale chcela som vám poďakovať. Myslím, že robíte mimoriadne dôležitú prácu. Máte našu podporu, pretože dezinformačná politika v Rusku je oficiálnou politikou. Nie je to tajné, je to normálne. Obmedzuje sa sloboda médií, a to je oficiálna politika. Neexistuje sloboda. Chcela som tiež poďakovať kolegovi Ausovičovi, pretože inicioval list pánovi Junkerovi, pretože nesúhlasíme s tými blahoželaniami prezidentovi Putinovi, ktorý bol zvolený v kampani, ktorá nebola slobodná. E, neboli tam rovnaké podmienky pre všetkých kandidátov, pretože boli kandidáti, ktorí boli odsudení, uväznení a nemohli sa zúčastniť. Takže neboli to korektné voľby a myslím si, že musíme podporiť prácu Stratkomu. Je to absolútne nevyhnutné ako stratégia podpora pre členské štáty. Takže vám e, ďakujem a máte moju podporu. Ďakujem pekne. Tevičus. Kolega. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem všetkým panelistom a e, v prvom rade ďakujem výboru za zorganizovanie e, tohto podujatia a Ďakujem aj e, ruským predstaviteľom, ktorí chválim za to, že sú takí statoční a otvorene pristupujú k tejto zložitej téme úplne otvorene a jasne. Opätovné zvolenie e, Putina na ďalších 6 rokov sú najhoršie správy pre ruskú spoločnosť. E, nie je to človek, ktorý by podporoval otvorenú spoločnosť. Vedie krajinou pomocou KGB alebo systémom KGB, čo obmedzuje priestor občianskej spoločnosti a nemôže e, presadiť svoje e, spôsoby vedenia ruskej spoločnosti. Zašili sme mnohé situácie, keď došlo k ohrozeniu e, slobody tlače, slobody prejavu, o ohrozeniu novinárov. E, dochádza tu k čoraz častejším útokom. Myslím si, že Rusko sa odvracia od Helsinského aktu a preto mi robia e, starosti výzvy niektorých vysokých predstaviteľov v Rade Európy, aby sa obnovilo e, členstvo Ruska v Rade Európy. Prečo? A stanovisko Európskej únie by malo byť veľmi solidné a nemalo by byť založené iba na zvyčajných záujmoch, ale malo by to byť založené na hodnotách Európskej únie. Aký signál vysielame ruskej spoločnosti, keď e, vítame, tak ako pán Juncker, znovu zvolenie prezidenta Putina. Ja by som to opísal ako nepochopenie z našej strany. Aký koncept bezpečnosti má pán Juncker eh, na mysli, keď eh, hneď na druhý deň po zverejnení výsledkov volie podal ruku e, Putinovi. Myslím si, že nám tu uchádza jasný signál. Musíme byť otvorení, musíme podporiť aktivity Stratkomu. Každý týždeň čítam spravodajcu tejto vynikajúcej inštitúcie, ktorá nám poskytuje dobré hĺbkové analýzy o situácii v Rusku. Tento spravodajca by mal byť na stole každého poslanca Európskeho parlamentu a národných parlamentov, aby pochopili, do akej miery dochádza k dezinformácii a útokom na západ zo strany Kremľa. A neskončilo to, pokračuje to. V roku 2019 e, budeme mať voľby a vítajte v novej realite. Predpokladám, že dojde ešte k väčšiemu počtu útokov a pokusov miešať sa do volieb v Európe. Preto mám otázku na pani Gruškovú z memoriálu. Ako hodnotíte alternatívne vysielanie v ruskom jazyku, ktoré vychádza z niektorých členských štátov EÚ a ktoré je v dispozícii v ruských médiách, predovšetkým online. Aká je reakcia obyčajných Rusov, ktorí majú prístup k týmto informáciám zo strany Európskej únie? Má to nejaký vplyv na ruskú spoločnosť a na to, čo sa snažíme robiť? A ešte mám otázku. Pokiaľ ide o strátkom, koľko prostriedkov by sme ešte mohli poskytnúť, aby vaše aktivity boli rozsiahle, aby ste získali plnú politickú podporu od nás. Čo by sme ešte mohli urobiť, aby ste mohli účinne sa postaviť proti ruskej propagande? Tá istá politická skupina ALDE, ale je to dôležitá skupina. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela, eh, samozrejme ide o veľmi dôležitú tému, Dovolte mi v španielčine povedať zo pár vecí, pretože e, kolega už vlastne nadniesol naše obavy z pohľadu inštitúcií a dovolte mi povedať aspoň dve veci ešte na doplnenie. E, chcem veľmi úprimne poďakovať a uznať, e, ako, uznať a oceniť vašu odvahu <clears throat> chodia medzi nás hostia, mm, hovoria nám o svojej práci, o svojom súkromnom živote a vždy, keď sem prídete a, a podelíte sa s nami o, e, o to, čo zažívate pri, našej, pri, pri vašej práci, tak my samozrejme sa cítime zodpovedne, máme zodpovednosť a chceme vás podporiť ešte by som chcela doplniť e, jednu vec, e, čo sa tu tak trošku stráca v tomto kontexte. Um, ehm, tie fake news a taký pocit cool. Um, hovoríme tu o mm, klamstvách a falošných správ, ale musíme povedať, že Rusko je istým hybridným štátom v súčasnosti. Ehm, Putin mm, podporuje isté demokratické črty v súvislosti s voľbami, existuje do istej miery sloboda tlače, sloboda volieb a tak ďalej, ale nie je to tak úplne pravda, pretože všetko je v zásade obmedzené, čiže je to taká tak trošku demokracie, čo s ktorou on hraje, ale v zásade v zásade má všetko v područí a tak ďalej, čiže všetko kontroluje. No a hovoríme tu aj o tom, že je prakticky nemožné hovoriť o skutočnej demokracii v Rusku. Um, to je jasné. Chcem sa spýtať, myslíte si, že v rámci fungovania e, slobody tlače a zabezpečenia práv občanov na skutočné informácie, to súvisie s bojom proti dezinformáciám. Myslíte si, že my e, za EÚ by sme mali viac naliehať e, na e, ochrane slobody tlače z pohľadu zábezpeky práva na informácie, ktoré je vlastne ústavným právom v demokratických krajinách? Ďakujem. Voilà, on n'a pas d'autres euh, demandes de parole. Et... Dobre, už sa nikto nehlási o slovo. Takže by som poprosil vystupujúcich, aby zareagovali na otázky, ktoré im boli priamo adresované, alebo by sa vyjadrili, zareagovali. Každý máte dve minúty. Začneme od konca. Nech sa páči. Čo minúcia? Dve minúty, áno ďakujem veľmi pekne, pokúsim sa stručne e, zodpovedať otázky. Pán Stravečius e, hovoril a pýtal sa na to, čo sa dá urobiť, aby ste nám E, pomohli. Nuž najprv sa chcem poďakovať tomuto parlamentu za pridelenie 1,1 milióna eur na pilotný projekt. Momentálne pracujeme na opise teda snažíme sa opísať, akým spôsobom e, by sa e, dala využiť takáto veľkorysá dotácia Možno aj parlament sa porozmýšľa tým, či by sa to nemohlo stať pravidelnejším príspevkom k našej práci. Naša pracovná skupina má 14 e, členov, e, vrátane mňa. E, myslím si, že musíme uznať pomoc a poďakovať sa za pomoc, ale bolo by dobre, keby bola aj dlhodobejšia No a nakoniec by som mal povedať, že keďže sme členmi diplomatickej služby, silné e, vyjadrovania politikov sú prínosom. Slova od ľudí, ako ste vy, nám pomáhajú vydláždiť cestu k pochopeniu a oceneniu našej práce. A Nakoniec by som chcel povedať, že ES väčšie zintenzívňuje svoju prácu aj v oblasti strategických komunikácií. Máme e, pracovnú skupinu nielen pre východ, ale aj pre juh, e, pre Afriku, e, Blízky východ a máme takisto aj pracovnú skupinu pre Západný Balkán. Myslím si, že si naozaj veľmi ceníme vašu podporu a že to vnímame ako nástroj pri presadzovaní politík. Takisto sa chcem e, poďakovať prvému, e, prvej rečníčke, pani Šrödrovej, ktorá už musela odísť e, za jej podporu. A ďakujem pekne. A teraz pán Filip Dam. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Plne e, súhlasím s pánom Astrevičiusom, keď hovoril o hrozbách e, z Ruska. E, to, čo sa deje, je naozaj neúctením Rady Európy a chcel by som povedať, že To, čo tu máme, je jedným e, z jediných nástrojov, e, ktoré majú obete e, v Rusku a e, ľudia v Rusku majú veľmi málo e, nástrojov, e, aby sa bránili proti porušovaniu ľudských práv a chcel by som pripomenúť aj Krym. A okupovaný Krym potrebuje viac a potrebuje väčší prístup medzinárodných pozorovateľov a nie menší prístup pozorovateľov a toto musíme mať na pamäti aj pri kontaktoch s ukrajinskými orgánmi. No a v neposlednom rade tu máme ešte pani Tatianu Gruškovu. E, ďakujem za vaše otázky. Ak som dobre pochopila, prvú otázku išlo o to, ako prístup k európskym médiám e, ovplyvňuje názory obyčajných ľudí. E, v prvom rade by som mala povedať, že európske médiá sú prístupné iba veľmi malému počtu Rusov, pretože podľa nedávnych správ v Rusku um, má uh, priemerne väčší počet ľudí prísup k internetu, ako je celosvetový priemer. Uh, napriek tomu sa uh, internet využíva hlavne mladými ľuďmi a potom ďalším zdrojom informácií je televízia. Napriek tomu sú k dispozícii aj európske káblové stanice, ale musíte zaplatiť za káblovú televíziu. A pokiaľ e, viem, e, kedykoľvek e, rodina má prístup k týmto staniciam káblovej televízie, tak dostanú informácie z druhej strany, teda informácie o tých istých témach a je to niečo jasné, je oslobodené od ruskej propagandy, pretože dostávajú tie informácie bez propagandy. Je to niečo nové a zaujímavé pre tieto rodiny. Áno, myslím si, že e, prístup európskym médiám e, priaznivo ovplyvňuje chápanie e, sveta medzi ruskými občanmi. A pokiaľ je o druhú otázku, áno, rozhodne áno. Uh, Európska únia by mala pokračovať vo vyjaní nátlaku na Ruskú federáciu. aby Rusko poskytlo médiám istú slobodu alebo aby nevyvíjalo e, väčší nátlak na médiá, než vyvíja. Tlač formuje chápanie reality. A viac raz sa dnes povedalo, že e, tlač kontrolovaná e, ruskou vládou je iba nástrojom propagandy a neposkytuje ľuďom informácie. Čím budú médiá nezávislejšie, tým e, budú môcť e, lepšie poskytovať informácie ľuďom a tým lepšie obyčajní Rusi pochopia, čo sa deje vo svete. Ďakujem. Dúfam, že posolstva, ktoré tu odzneli, budú vypočuté v tejto miestnosti. Máme ľudí aj z ruského veľvyslanectva, ktorí si e, píšu poznámky a dúfam, že neprekrútia naše E, posolstva. No a nakoniec by som mal odovzdať slovo kolegovi Otmarovi Karasovi, ktorý, ako viete, vedie e, delegáciu pre, e, povedal by som, neexistujúce vzťahy s Ruskom kolegovia. Chcel by som sa poďakovať našim hosťom. Zároveň sú tieto správy um, E, úzkostlivé, e, prinášajú úzkosť. Boli tu gratulácie Vladimirovi Putinovi k jeho znovu zvoleniu, ale na druhej strane e, musíme viesť dialog s verejnosťou. Máme teda situáciu, z ktorej si vezmeme, že vaše správy a realita musia byť podkladom pre naše diskusie. Túto realitu musíme vnímať e, takú, aká je a nesmieme sa e, iba sťažovať e, na realitu, ale tá sa musí stať podkladom pre naše rozhovory. No a to, čo sa deje v Rade e, Európy, tak tam treba e, stanoviť e, podmienky vzhľadom na to, čo sa deje, pretože sa tu vytvárajú opatrenia, ktoré sú v jasnom protiklade s dohovorom o ľudských právach. Delegácii pre vzťahy EÚ a Rusko. Budeme o, o 13. pokračovať e, v rozhovoroch a vaše správy budú podkladom e, pre diskusie v našom výbore. A chcel by som veľmi podporiť aj to, aby správy ESVČ neboli publikované iba na internete to znamená, že tu každý, kto má mandát v Európskej únii z európskej, národnej a regionálnej úrovne e, priamo dostať tieto informácie. Informácie sú odpovednosťou politikov. Nie je to niečo, čo politici iba dostávajú, ale je to niečo, čo by mali poskytovať všetkým e, ľuďom s verejným mandátom. Musíme mať rovnaké informácie v členských štátoch na všetkých úrovniach, aby všetci e, pochopili, e, aká je dôležitá spoločná reakcia. Ďakujem veľmi pekne, želám vám všetko dobré môžete si byť istí, že eh, vás morálne eh, podporíme a to nie je iba eh, floskula. Vy ste vlajkovou loďou pre demokratizáciu Ruska. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne Ďakujem veľmi pekne našim hostom za veľmi zaujímavé vystúpenia a navrhujem, aby sme samozrejme zostali v kontakte, aby sme pokračovali v našom dialogu. Prosím, postupte nám akúkoľvek informáciu, ktorú považujete za dôležitú pre našu prácu. Predtým, než pristúpime k ďalšiemu bodu, navrhujem technickú prestávku jednu, jednu minútku, tak aby sme sa tu mohli zorganizovať. Ďakujem.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 Okay, so, uh, we'll start... Vážení kolegovia, pristúpime k bodu číslo 15. Diskusia k alarmujúcej situácii v Mozambiku, kde došlo k zmiznutiu niekoľkých občanov, ktorí boli údajne unesení bezpečnostnými zložkami. Dovolte mi pripomenúť zo pár nedávnych prípadov. Uh, počínajúc s počínajúc pánom Žilom Cistakom, ktorý bol zavraždený v roku 2015, v oktobri 2016 pán Jeremias Pondeka, jeden z lídrov eh, mozambického, na, mozambickej národnej rezistencie bol zavraždený portugalský podnikateľ pán Ameriko Sebastiao zmizol v Sofale v roku 2016 a v roku 2017 boli dve portugalské občianky brutálne zavraždené. Human Rights Watch nedávne zverejnila veľmi alarmujúcu správu k Mozambiku a ja dnes mám tu čest a môžeme s privítať pán, pani Salome Sebastiao, manželku Amerika Sebastiao, ktorá neunavne hľadá, pátra po, po pravde a hľadá svojho manžela. E, dovolte mi e, oceniť vašu odvahu, pani Sebastiao. Nech sa páči, máte slovo. Vystúpim po portugalsky, pretože e, je to pre mňa jednoduchšie. Dobrý deň. Rada by som na úvod začala tým, že začnem vyjadrením vďaky za to, že ste mi dali túto príležitosť vystúpiť medzi vami, ale musím pripustiť, e, že táto situácia je veľmi smutná pre mňa osobne a naďalej však dúfam, že všetko dobre nakoniec dopadne. Môj manžel Ameriko Sebastiao bol unesený v júli 2016 na čerpačke v Sofale v Mozambiku podľa očitých svetkov. Amerigo Uh, Ameriga zajali alebo vzali ho do dodávky um, osoby v civile. Išlo o dodávku, ktorú často využívajú bezpečnostné zložky Mozambiku. Amerigo bol na služobnej ceste v Mozambiku od roku 2001 pracuje v oblasti polnohospodárstva, lesníctva, e, je partnerom, alebo teda spolupracuje s tromi firmami podľa mozambického práva a od dňa, kedy bol unesený, naša rodina s ním nemala žiadny kontakt. Skladka nevieme, kde sa nachádza a ako sa vôbec má, ako sa mu darí. A odkedy zmizol, tak e, sme sa naozaj všemožne snažili a snažili sme sa zistiť, kde sa nachádza, boli podniknuté právne kroky voči policajným zložkám v Mozambiku a Portugalsku. Začali sme, mm, nakontaktovali sme sa na všetky možné miesta, na najvyššie miesta v Portugalsku. Nakontaktovali sme sa na premiéra, zahraničné, ministerstvo zahraničných vecí, rovnako sme poprosili o pomoc e, európske orgány. Zorganizovali sme vypočutia s mnohými medzinárodnými aktérmi. Žiadali sme ich o pomoc, o sprostredkovanie. Tých, tých stretnutí bolo bezpočet a Takisto sme rozoslali veľa listov mozambickým orgánom. Opakovane sme žiadali o to, aby nás vypočuli, ale vždy nás, zamiet, vždy nás odmietli. Rodina nikdy nedostala odpoveď ani na jediný z týchto odoslaných listov. Dovolte mi takú poznámku na okraj. Tisícky ľudí už eh, pre prezidentovi Mozambiku zaslali listy, čiže dostal tisícky listov, že dali ho o pomoc, o sprostredkovanie v tomto prípade, poslali mu osobné listy od polovice februára. Hovorím naozaj o tisíckach listov, ktoré mu boli zaslané. Takisto organizujeme rôzne podujatia, kontaktujeme zástupcov parlamentu v Portugalsku, e, kontaktujeme aj politické strany v Mozambiku. Pripravili sme dve petície, žiadal, požiadali sme e, parlamentný orgán Mozambiku, ten zaregistroval, potvrdil, že dostal našu petíciu, ale žiadnu sme nedostali. Takisto sme oslovili e, aj portugalský parlament, a to konkrétne tento mesiac. Nedávno rodina začala využívať aj sociálne médiá trošku aktivnejšie. Um, správy sa objavili aj v eh, médiách. Hovorím nedávno, pokiaľ v súvislosti so sociálnymi médiami, pretože pred rokom a pol uh, bola naša rodina pomerne diskrétna Snažili sme sa um, postupovať diskrétne, pretože sme si mysleli, že jednoduchšie, že to bude jednoduchšie a že to prispeje k vyriešeniu prípadu, ale bohužiaľ, bohužiaľ nič, uh, nič, nič sa neudialo. Nedostali sme žiadnu spätnú väzbu od uh, Mozambiku. Máme naozaj strach a veľa obav. Snažili sme sa s Mozambikom a s príslušnými orgánmi komunikovať hneď od začiatku. Snažili sme sa ich žiadať o pomoc, boli sme pripravení spolupracovať, boli sme pripravení na dialog, snažili sme sa od začiatku dosiahnuť, aby sa Amerigo mohol vrátiť domov, ale bola to len jednostranná komunikácia. Mozambik skrátka vôbec nezareagoval. Snažili sme sa všemožne hľadať Amerika, portugalské orgány sa snažili získať informácie, ale vieme, že Mozambik aj akceptoval, že Portugalsko môže spolupracovať pri zmiznutí iných občanov, ktorí zmizli predtým. Preto nechápeme, prečo Mozambik v tomto prípade nesúhlasí alebo neakceptuje s účasťou portugalských orgánov. Nedávno e, zástupcovia vyšetrovacích orgánov Mozambiku v rámci komunike, ktoré bolo zverejnené na mozambickej televízii, povedali, citujem, Všetky kroky pri vyšetrovaní boli podniknuté a na no teraz sme nenašli tohto portugalského občana, nenašli sme ani telesné pozostatky, ktoré by jeho telesné pozostatky a citujem ďalej a vyzývame všetkých občanov, ktorí majú k dispozícii informácie, ktoré by mohli vyjasniť tento prípad, aby sa obrátili na Národný vyšetrovací orgán alebo prokuratúru. Koniec citátu. O pár dní neskôr po tomto komuniké prokuratúra vydala príkaz na to, aby bol prípad uzavretý. Rodina samozrejme sa voči tomuto príkazu odvolala a koncom februára ministra zničných vecí Portugalska zareagoval na otázku parlamentného výboru pre zahraničné veci e, k otázke zmiznutia Meriga a odpovedal, teraz citujem, z diplomatického po, pohľadu ide o veľmi citlivú a komplikovanú vec. A treba vážiť e, slova. Konec citátu. A ja naozaj rozmýšľam, čo nám zatajujú, čo čo sa za tým skrýva, čo pred nami skrývajú. Dámy a páni, ja som, ja, am, ja som bola s Amerikom 33 rokov, e, som za ňou vydatá, 26 rokov máme dve deti, nemohli sme osláviť e, strieborné výročie svadby, pretože ho uniesli. máme e, dve deti, vyrastli sme spolu. Je, môj, je môj najlepším priateľom, otcom mojich detí. To, čo sa deje, je absolútne neludské. Každý deň, ktorý prejde, je dňom bolesti, utrpenia, starosti, emočnej úzkosti. Naša rodina bola rozdelená a Ide nám len o jedno, aby sme ho získali späť. Naozaj dúfame, úprimne dúfame a vždy sme verili a naďalej veríme. Navzdory všetkému a e, veríme a dúfame v spoluprácu Mozambiku a že naozaj vyšetrí a nájde Ameriga a <clears throat> on sa bude môcť vrátiť do svojej krajiny, k svojej rodine. Ďakujem veľmi pekne. To, že ste si ma vypočuli. Ah, merci. Eh. Veľmi pekne ďakujem za veľmi pohnuté vystúpenie a Teraz poprosím pani Anu Gómez. Ale najprv by som rád uviedol, že sú tu zástupcovia aj sú tu medzi nami zástupcovia mozambického veľvyslanca, veľvyslanectva, ale neželajú si vystúpiť. Samozrejme, ak si to rozmyslíte, nech sa páči, budete môcť vystúpiť. Pani Anna Gómez. Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Ďakujeme veľmi pekne eh, pani Sebastiao za to, že medzi nás prišla. Je to hrozná vec, ktorá sa diala vašej rodine. Ďakujeme veľmi pekne, že ste medzi nás prišli a takisto ja, ja apelujem na mozambické orgány, Mozambik má dobrý imič v Európe a vo svete. Samozrejme, žiadna krajina nie je dokonalá. Vždy, vždy je tu. Pre, pre mnohé krajiny sú práve ľudské práva tým, tou slabou stránkou, ale Mozambik je práve tou krajinou, ktorá, ktorá chce byť lepšia, ktorá sa chce zdokonaliť, chce byť modernejšia a chce zlepšiť situáciu v oblasti ľudských práv, ale Bohužiaľ je tu tento mimoriadne závažný prípad nielen pre rodinu, ale pre celé Portugalsko. A nie je to len tento izolovaný prípad. Tých prípadov občanov, ktorí boli unesení, je veľa. A keď keď sa to potom pripojí k tomu, k tým mozambickým členom, ktorí kritizujú svoju krajinu, tak sa tak vystane celý rad problémov. Nedávno mm, bol vyhostený z krajiny španielský občan, keď sa snažil podporiť mozambičanov, ktorí pod- protestovali proti korupcii v krajine. Pani Sebastián hovorila o tom. Je zvláštne, že mozambické orgány neakceptovali pomoc, e, ponuku na pomoc zo strany portugalských orgánov. V prípadoch e, iných portugalských občanov, ktorí boli nedávno unesení, teda v nedávnych časoch, už pri týchto prípadoch bol Mozambik vždy v spolupráci s portugalskými orgánmi otvorený. Bohužiaľ, e, Často išlo napríklad e, o, podnikať, o, často išlo napríklad o podnikateľov, ktorí boli unesení kvôli výkupnému a tak ďalej. Naozaj, naozaj sa mi to zdá veľmi zvláštne, že mozambické orgány neakceptovali ponuku alebo po, pomocnú ruku portugalských orgánov. Keď sa pozrieme na všetky informácie, ktoré majú, má v rukách rodina a portugalské orgány, tak Mm. sa zdá, že to boli e, vládne bezpečnostné zložky, e, pravdepodobne kontrolované vládou, e, že to boli práve tieto zložky, ktoré túto osobu uniesli. Vieme, že je tu konflikt medzi vládou a Renamo a inými opozičnými silami. Naozaj zdá sa mi to veľmi, veľmi, veľmi, veľmi zvláštne. Je zvláštne, že mozambické orgány ani neposkytli ani uspokojivú odpoveď ani portugalským orgánom, ani európskym, ani Európskej únii. Pani Mogherini, ja som pani Mogherini napísala, dostala som od nej odpoveď. A povedala mi, že takisto pripojí svoj hlas k apelu na mozambické orgány. Naozaj to vyvoláva otázniky nad možnosťou naozaj to vyvolá otázniky nad celým týmto prípadom. Neviem, ide o závažný ide o závažnú vec, pretože my ako EÚ poskytujeme rozvojovú pomoc Mozambiku a e, ro- urobíme tak radi. A naozaj to vyvoláva celé vo mne znepokojenie, tento prípad. N- Nerozumiem. Som naozaj veľmi sklamaná, že mozambické, zatúce Mozambiku, ktorí sú tu medzi nami, eh, neplánujú vystúpiť a povedať nám niečo k tomuto prípadu. Celé ma to naplňa smutkom. Je mi veľmi ľúto rodiny. Treba tento prípad vyriešiť a to všetko bude mať eh, vplyv, môže mať vplyv na eh, imič Mozambiku vo svete. Ak sa to nepodarí ak sa to nepodarí vyriešiť, tak to bude odradením aj pre ďalších eh, európskych členov, ktorí zamýšľajú pracovať v Mozambiku. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, Anna. Chcete niečo doplniť? Nie, nemám čo dodať. Pani Gomeš to všetko vlastne povedala. V poriadku, ak už eh, nie sú žiadosti o slovo. Aby som preto poprosil pana Joaquima Salgueira, ktorý euh, je zodpovedným za oblasť Mozambiku, za ESVČ. Ďakujem veľmi pekne. Povedali sme, že ak, ne, nemáme žiadne otázky, ale bolo nám povedané, že SVČ môže vystúpiť, ak zaznie od nej nejaké otázky. Ale nech sa páči, samozrejme, môžete vystúpiť. A pochopiteľne aj veľvyslanstvo Mozambiku ďakujem veľmi pekne. Nemám žiadne vyhlásenie k dispozícii, len poviem, že zdieľame e, obavy, ktoré tu boli nadnesené, pokiaľ ide o prípad zmiznutia pána Seb- Sebastiao. A tiež sme sklamaní tým, že mozambické orgány nezareagovali. Pokaždé, keď nastane e, problém, uh, v súvislosti s, eh, so zle fungujúcim právnym štátom, tak je to samozrejme vec, ktorej sa venujeme. Vie o tom aj vysoká predstaviteľka. Prípad sledujeme. Viete, že nemáme žiadnu konzulárnu zodpovednosť ako takú. To je v, v výlučnej právomoci členských štátov, ale to neznamená, že nepodporujeme alebo že nie sme pripravení podporiť podporiť e, e, prípady, ktoré naberú takýto rozmer a v minulosti sme spolupracovali s mozambickými orgánmi. Máme, e, ten náš dialog je viac menej pravidelný na úrovni ministrov. Zamýšľame sa tomuto prípadu venovať aj počas nadchádzajúceho zasadnutia s Mozambikom a chceme poukázať na to, že vyšetrovanie neprinieslo výsledok a ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Takže ak už nie sú žiadne ďalšie otázky, môžeme našu diskusiu tomuto bodu uzavrieť a ubezpečiť pani Sebastiao, že ju Európsky parlament podporuje, ako som uviedol, niekoľko jednotlivé politické skupiny sa tomu venujú, z ADPP napríklad ďalšie a budeme naďalej pokračovať eh, a chceme samozrejme vytvára tlak na mozambické orgány. Nech sa páči, veľvyslanectvo Mozambiku by rado zareagovalo. Nech sa páči. Ďakujeme. Veľmi pekne ďakujem. Radi by sme zareagovali na to, čo tu odznelo. Ďakujeme, že ste nás pozvali na vaše zasadnutie a my sme si zaznamenali to, čo tu odznelo a postúpime obavy, ktoré tu boli nadnesené našim orgánom. Ide o, o týka sa to nás všetkých a ďakujem veľmi pekne. Toľko na dnes. Ďakujem. No ako som povedal, Mm, samozrejme zmiznutie bez opodstatnenia, bez všetkého nenormálne, či budeme to ďalej sledovať a môžete počítať s našou podporou. Ešte raz máte našu plnú solidaritu vo svojej snahe dopracovať sa k pravde. Prajem vám veľa úspechov. Ďakujem pekne. Chcela by som vyzvať apel tu v Európskom parlamente, aby sa naozaj využili všetky prostriedky, ktoré e, sú k dispozícii, aby e, ste ruku v ruke pracovali na tomto prípade. Urobte všetko, čo budete môcť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalšie zasadnutie je za zatvorenými dverami, takže poprosím všetkých, aby sme sa trošku zorganizovali. Máme na to dve minúty. Je tu zástupca SVČ. Ešte nie, takže počkáme na zástupcu SVČ. A ďalšia schôdza teda bude 25. apríla, 26. apríla. A počkáme na predstaviteľa SVČ. O Bielorusku budeme hovoriť. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.